oblasti Stredozemného ako aj Čierneho mora. Ďakujem, pani predsednička. E, ďakujem za diskusiu. Hlasovať sa bude zajtra na poludnie, takže ďalšie zasadnutie je e, zajtra v útorok. E, program bol zverejnený a nájdete ho na stránke Európskeho parlamentu a tým dnešné rokovanie končím. Prajem všetkým príjemný večer.